Dear colleagues, we will resume the... Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v schôdzi výboru AFED, bod číslo 5, výmena názorov s výkonným riaditeľom Európskej nadácie na podporu demokracie, pánom Jeržím Pomienovským. Vítajte na výbor AFED. Sme veľmi radi, že vás tu dnes môžeme privítať. Európska nadácia na podporu demokracie predkladá výročnú správu a od júla 2013 plne fungujete. Veľmi aktívne ste sa angažovali za tieto tri roky v tých aktivitách a snažíte sa pomôcť tým, ktorí sa chcú etablovať na poli podpory demokracie. Napriek tomu, že EED je spoločná iniciatíva s EÚ, inštitúciami a so štátmi je to nezávislá e, vec, e, ktorá je zriadená podľa belgického práva, v zmysle belgického práva, zameria sa na poskytnutie uvoľnených rýchlych prostriedkov finančných, takisto e, funguje v tých prípadoch, kde by EU mala problém vyčlenovať e, prostriedky v súlade s, nariadením, s e, rozpočtovým nariadením. Asi 250 iniciatív už bolo realizovaných z vašej strany a od 2015. sa ste sa začali sústrediť aj na z toho susedstva a idete teda smerom k tým susedom susedov. Čiže takto to realizujete tieto aktivity, ale teraz nám ich približite ešte viacej, ešte bližšie. Ďakujem, ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem za túto pozvanku. Je to každoročná príležitosť pre nadáciu a sme skutočne veľmi vďační, pretože je to veľmi dôležité potvrdenie podpory parlamentu našej práci. Len aby som opravil jeden údaj číselný, ktorý ste spomenuli v úvode. Ide o 400 projektov, nie 250 400 projektov od e, začiatku fungovania nadácie sme realizovali od roku 2013 teda. Toto je skvelá príležitosť a ja som mimoriadne vďačný, že sa mi jej dostáva a že môžem tu dnes s vami byť a predkladať našu výročnú správu. Rozdali, sme, rozdali sme vám túto výročnú správu, čerstvo vytlačená správa z roku 2016, ktorá je k dispozícii aj online na našej webovej stránke je v nej veľa podrobností, e, na ktoré teraz nemám čas počas tejto krátkej prezentácie a naozaj sa spoliehame na to, že budete mať dostatok trpezlivosti a pozrite sa bližšie na niektoré podrobnosti v tej správe. Rok 2016 nebol ľahkým rokom pre demokraciu a pokiaľ ide o ten kontext, v ktorom sa pohybujeme, všetko sa výrazne zmenilo a stalo sa oveľa náročnejším, pričom sa objavili aj nové príležitosti a relevantné veci z pohľadu EED. Autoritárske režimy sa prehlbili, režimy sú stále prísnejšie a striktnejšie vo svojich pokusoch e, ochromiť občianskú spoločnosť a dať náhubok e, v slobode prejavu. Rusko, Azerbajdžan, len pár príkladov. Dezinformačné kampanie sa snažia podkopávať demokratické hodnoty a e, snažia sa diskreditovať tých, ktorí ich hája. Takisto sme si všimli počas roku 2016, že niektoré vlády v susedstve si všimli prácu EED a snažili sa vplývať na EED a na našich partnerov, to je e, signál toho, že naša práca je relevantná, že má dopad. Zároveň e, pri takomto type tlaku bolo mimoriadne dôležité mať a dostávať podporu a pochopenie inštitúcie EÚ, pričom však si zachováme plnú nezávislosť, pokiaľ ide o naše rozhodovania o financovaní v roku 2016 EED pokračovalo v postupnom rozširovaní svojho geografického mandátu, ktorý sa stále sústredil na podporu tzv. E, susedov susedov, to nad rámec európskeho susedstva, respektive krajín zo susedstva. V tomto kontexte sa spoliehame aj na vstupy inštitúcií EÚ, Nedávno som sa stretol s vyslancom Petrom Burianom, e, osobitným vyslancom EÚ v Ázii, aby mi povedal, aké on, ako on vníma fungovanie EED v Strednej Ázii, pokiaľ ide o preskúmanie stratégie EÚ pre oblasť Strednej Ázie. E, dovolte mi poskytnúť e, krátky prehľad našej práce, ktorú sme realizovali počas roku 2016 a potom pár úvah ohľadom meniaceho sa kontextu našej práce a ako záležitosti mekej moci ako demokracia a médiá sa stávajú stále viac súčasťou e, otázok tzv. tvrdej bezpečnosti, hard security. Počas roku 2016 EED si ďalej konsolidoval pozíciu ako dôležitý e, mechanizmus pre podporu a budovanie demokracie. Podporili sme 128 nových iniciatív e, s rozpočtom na úrovni 10 miliónov eur počas tohto roka a evidentne cítime, že chápanie toho, ako OED funguje, sa zvy, zvyšuje to po, povedomie a že relevantní aktivisti sú si vedomi existencie EED a že pomaly začínajú chápať, ako by aj oni čerpať podporu od OED. Takisto sa domnievame, že to pochopenie a podpora e, rady EED v Bruseli, ako aj v iných hlavných mestách, e, pokročila. E, to pochopenie, ako EED funguje, tak ako vplýva na tie programy demokracie, je stále viacej uznávaný tento moment a takisto nevyhnutnosť eh, poskytovať politickú slobodu a priestor pre EED a tým pádom sa odlišovať od štátom eh, financovaných a riadených programov. 21 krajín, ktoré sú členmi tejto rady, tie prispievajú k rozpočtu EED spolu s Kanadou. Inštitucionálna stabilita EED je zabezpečená výročným eh, prevádzkovým grantom ročným prevádzkovým grantom e, uvoľneným komisiou, avšak e, pokračujúca podpora pre e, snahu financovať je nevyhnutná, tak aby sme zabezpečili dlhodobú stabilitu, aby sme dokázali pokračovať v úsilí podpory demokratických aktivistov. Spoliehame sa aj na vás v tejto veci. Pokiaľ ide o rok 2016, EED prešlo plnohodnotným vyhodnotením nezávislou spoločnosťou z Holandska auditorskou alebo teda kontrolnou. Táto kontrola poukazuje na to, ako EED dokázala dobre vyplniť medzery tým, že sústreďuje svoju pomoc na relatívne málo podporované týmy aktérov a aktivity. E, takisto toto hodnotenie počiarklo, že tá podpora e, zohráva aj tú komplementárnu rolu, pokiaľ ide o nástroje EU, hlavne pokiaľ ide o schopnosť EED poskytovať rýchlu reakciu, zacielený kontakt pri eh, kontaktovaní, teda kontakt na tých najdotknutejších a najohrozenejších aktérov. Napríklad v Moldavsku EED nedávno poskytlo podporu pre e e dve najdôležitejšie televízne stanice, aby zabránilo tak ich eh, zavretiu v blízkej budúcnosti a aby alternatívne zobrazenie faktov a pluralita bola zabezpečená v rámci moldavského priestoru mediálneho. Toto bolo nevyhnutné na to, aby sme oznamo, oznámili, respektíve zabránili erozii tých príjmov v mediálnom priestore v Moldavsku. Krajiny ako Egypt, Rusko, Bielorusko, Azerbajdžan, kde priestor pre civilný, teda občianský aktivizmus je obmedzený, tak EED nadalej podporovalo tieto skupiny, tak aby mohli oni realizovať svoje aktivity napriek ťažkému politickému a právnemu prostrediu. V tých, tomto represívnom kontexte podpora EED bola veľmi podstatná pre hnutia, pre pokračovanie týchto hnutí a pre aktivistov. V Sýrii EED podporilo potreby hnutia občianskej spoločnosti, ktoré naďalej preukazuje silný záväzok smerom k plurálnej Sýrii a k podpore demokratických zásad, podpora lokálnych iniciatív, ktorých cieľom je znovu nastoliť sociálnu koheziu a dialog, ako aj stabilnú koexistenciu a pierovú koexistenciu v nestabilných oblastiach. To je veľmi dôležité. E, takisto sme podporili nové e, občianske iniciatívy, kde podporujeme vzdelávacie možnosti pre sírskych utečencov v Libanone a snažíme sa tým preukázať, že dokážeme predchádzať a znižovať e, tlak na migráciu, ak sme schopní urobiť viac v tých krajinách, z ktorých utekajú odtečenci a počas týchto rokov majú veľmi málo možností e, preukázať svoj aktivizmus a mať zohľadnené svoje potreby správnym spôsobom. Tá výročná správa, ktorú som vám e, práve pred chvíľou ukázal, tá obsahuje viacej podrobností, ako aj príkladov našej práce, našej činnosti. Ako som už spomínal, je to aj online na webovej stránke. Správa takisto zahrňa jasné, jednoznačné hlasy z terénu e, vo forme rozhovorov v prvej osobe, pokryť aktérov, ktorých podporujeme. Tým získavame jasný pohľad na silnú angažovanosť a na tú obetu, ktorú mnohí prinášajú e, v snahe šíriť demokraciu. V jednom rozhovore je príbeh Abdul Mahi Ragdu z Tuniska, ktorý strávil viac ako 20 ročia za svoj politický aktivizmus v väzení E, pred tou revolúciou, ktorá tam prebehla teraz, keď jeho krajina prechádza demokratickým prechodom, tak on sa snaží podporovať e, rodovú rovnosť e, v Tunisku. Väčšina aktivistov, ktorí sú podporovaní zo strany EED, tí nechcú revolúciu, chcú len decentný, slušný život. Sú to mladí ľudia, ktorí majú sny o svojej budúcnosti, ktorí sú pripravení prispievať k svojej komunite, k spoločenstvu a k rozvoju svojej krajiny za posledný rok, ako sme spomenuli na začiatku, sme boli svedkami výrazných e, zmien, pokiaľ ide o e, to prostredie, v ktorom realizujeme našu prácu, či v EU alebo mimo EU. Otázky e, takej tej mekej moci, ako je, ako je demokracia, ako ale aj médiá, mnohé tie veci sa presunuli teda do oblasti tej tvrdej moci alebo hard power. Nedávno som navštívil Helsinky, kde som sa mohol s fínskymi protiažkami porozprávať o otázke nového strediska na boj proti hybridným hrozbám. Spadá to pod ministerstvo vnútra vo Fínsku, hoci EED nemá čo dočinenia s tradične vnímanou bezpečnostnou agendou, považovali naše vstupy ako veľmi relevantné z pohľadu budúceho riešenia týchto vecí. Nie je to izolovaný prípad. Počas roku 2016 sme si všimli, že pokiaľ ide o tie stoly, ktoré sú zostavované, kde sa diskutuje o otázkach občianskej spoločnosti, slobodných médiách, občianský aktivizmus, a tak ďalej. E, to všetko sa rýchle mení, e, pretože e, tá, to prepojenie mekej moci na otázky tvrdých, tvrdej moci alebo tvrdej bezpečnosti je stále výraznejšie. To je nový jav a je to realita, ktorá prináša tak výzvy, ako aj možnosti. Je to pozitívne, že je tu väčšia relevantnosť v našej práce a že viac a viac politikov si uvedomuje a uznáva, že takéto soft projekty môžu mať aj ten taký tzv. hard alebo tvrdý rozmer a takisto panuje isté chápanie, že tie najpálčivejšie záležitosti, ktoré sú na politickej agende v súčasnosti, ako je e, kríza migračná alebo radikalizácia a hrozba ruskej dezinformácie, to sa úzko viaže na podporné programy EED a ako aj programy iných podobných e, nadácií. Konvergencia agendy bezpečnosti a demokracie je často aj pascov. Niektorí politici v rámci EÚ e, majú tendenciu e, ľahko to vymieňať, e, tieto veci, tým, že padajú do ilúzie, že autoritárske režimy môžu poskytnúť isté riešenie z pohľadu dlhodobého stability a rozvoja. V časoch krízy tie politiky musia byť pragmatické, musia však vychádzať zo zásad a hodnot. Aktivisti, ktorých podporujeme, sa angažujú v šírení demokratických hodnot a princípov, preto je nevyhnutné, aby sme každoročne sa pýtali tak Európskeho parlamentu ako aj EÚ, alebo žiadali od nich, aby podporovali naďalej túto, túto poslanie ED a aby sme nekom, nerobili nejaké kompromisy, pokiaľ ide len o snahu o nejaké krátkodobé zisky. Iba takto môžeme e, dôveryhodným spôsobom budovať naše partnerstvo navzájom. A teraz všeobecné pripomienky na záver. Z dlhodobého pohľadu e, dôvera a viera v takéto hodnoty je jediný spôsob, ako môžeme zabezpečiť neustálu silu našich e, spoločností. Ja som silne presvedčený, že to, čo robíme pre týchto aktivistov v tejto oblasti, to robíme zároveň aj pre nás samých a pre naše spoločnosti. Ďakujem za pozornosť, teším sa na vaše otázky. Thank you for your presentation. We... Ďakujem. Začneme skupinou EPP. Pán Venta, dve minúty. Dziękuję bardzo. panie przewodniczący. Przepraszam za spóźnienie. Ďakujem, pán predseda. Ja sa veľmi ospravedlňujem za to, že som prišiel neskoro, ale vo výbore DV prebieha verejné vypočutie o podmienenosti rozvojovej pomoci. Chcem sa veľmi pekne poďakovať e, za výmenu názorov s pánom Podmi- Pomianovským z Európskej nadácie na podporu demokracie a samozrejme musíme hovoriť o tejto vašej práci, o tom, ako lepšie um, informovať občanov, ako podporovať aktivistické hnutia, ako podporovať demokra- demokraciu, ako pracovať vo východnom susedstve, na severe Afriky a tak ďalej. To je veľmi cenné. Táto vaša práca veľmi chválihodná. A takisto musíme povedať, že ste veľmi flexibilní vo svojej práci. Ja by som chcel e, stručne spomenúť podporu Sýrie. Šestiročná občianská vojna Sýrii pokračuje a neustále sa tá situácia ešte zhoršuje. A ja chcem vedieť, či vidíte mm, nejakú nádej, e, nejaké svetlo na konci tunela, že sa tam niečo zmení. Sýrčania ašpirujú na demokratické hodnoty, európske hodnoty demokracia, pluralizmu. Ako ich máme podporovať? E, ktoré skupiny? je potrebný nejaký líder sociálnych hnutí, pretože ak sa zamýšľame <clears throat> nad budúcnosťou takéhoto štátu, taký štát potrebuje nejakého e, lídra. Pani Fotika, nech sa páči, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. E, vaša excelencia, pán ambasador, Dovolte mi, aby som sa poďakovala za vašu prácu v Európskej nadácii na podporu demokracie. Minulý rok e, som, e, na, e, som zblízka videla, aká kvalitná je vaša činnosť, keď som s vami spolupracovala ako poslankyňa EP. Mám otázku, ktorá sa ale netýka samotnej Ruskej federácie, ale tých štátov, respektíve území, ktoré sú okupované priamo či nepriamo A ja by som chcela vedieť, ako zúrazňovať viac e, tieto problémy, ako o nich viac hovoriť. Napríklad krímsky Tatári, čo pre nich e, sa dá urobiť? Ako zabezpečiť, aby mohli m, mm, m, využívať nejaké programy, prostredníctvom ktorých by rozširovali o sebe informácie a mohli budovať občianskú spoločnosť. Viem, že je to neuveriteľne ťažké, je to ťažké pole, ťažká oblasť. E, nie sú to jednoduché otázky, ale aj tak sa pýtam. A takisto Abcházsko a Osecko. Ako e, pomôcť týmto územiam v tom zmysle, ako som sa pýtala. Ďakujem. Pán Neseriš? Za zelených? Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne za toto stretnutie a teším sa na ďalšie stretnutia v priebehu tohto týždňa. Ja vás tu nebudem teraz dlhavo chváliť, ale zdôrazním, že vaša inštitúcia je veľmi dôležitá. Vaša práca je mimoriadnej kvality. Som veľmi spokojný so správou. Ja mám dve praktické otázky, ktoré sú samozrejme ale všeobecne dôležité. Za posledného, eh, za posledný rok a pol eh, teritoriálny rozsah pomoci sa rozšíril a bežným problémom donorov je, či reagovať na najnovší vývoj priamo v regióne, bez ohľadu na to, či eh, daná oblasť alebo štát požiadal o pomoc alebo nie, alebo či je potrebné reagovať na žiadosti o pomoc. No a samozrejme komplikuje sa to prebiehajúcimi konfliktami. Čiže ako je to napríklad s Moldavskom a Ar- Arménskom, mali by sme sa na tieto štáty viac sústrediť, pretože je tam tlak z inej strany, a, alebo ako k tomu pristupovať. No a druhá otázka. Ako spolupracujete a ako sledujete bývalých príjemcov pomoci? Máte nejaký inštitucionalizovaný spôsob udržiavania vzťahu s nimi? S nimi. Ďakujem. Teraz pán Schaffhauser za ENF. Ja som veľmi rád, že môj štát, Francúzsko, sa nezúčastňuje. Mňa šokuje vaša arogancia vo vašej propagande a centralizácia vašej propagandy. Ja som sa stručne pozrel na niektoré vaše oblasti Ukrajina, Majdan. Vy chcete prerobiť históriu? Sýria, ako môžete zabudnúť na podporu, ktorú dostali teroristické skupiny od niektorých demokratických štátov alebo dokonca tajných služieb. Ja hovorím za svoju krajinu. Vy podporujete iba stereotypy, rodové teórie, podľa vás to je demokracia, ale ja spochybňujem tieto teórie. E, ja som veriaci, my sme veriaci a veriaci um, spochybňujú takéto teórie a okrem toho vy nerešpektujete slobodu vierovýznania. E, vy rozširujete dezinformácie. Ja som bol predsedom Európskeho demokratického fóra, ktoré združovalo opozíciu pred pádom Berlínskeho múra a ja musím teraz, tak ako som kedysi bojoval proti komunizmu, musím e, bojovať proti tomu systému, ktorý vy e, reprezentujete. Je to systém propagandy, neznesiteľnej propagandy. Našťastie ľudia sú, sa už prebúdzajú a nebudú to e, ďalej znášať. Ďakujem. That's all the request we had for the floor, so I can give you sort of four minutes to sum up. Ehm, dobre, takže to boli všetko, ehm, všetky otázky a teraz máte 4 e, minúty na odpovede. E, ďakujem za prevažne e, pozitívne hlasy s výnimkou toho posledného. Začnem od menšinového názoru. Francúzsko podporuje našu nadáciu. Ešte nie je prispievateľom, ale je čistým prispievateľom do rozpočtu Európskej únie. Takže k tomuto mechanizmu chcem povedať, že Francúzsko nás podporuje, je členom správnej rady, zúčastňuje sa na každej rozprave, na um, plánovaní misií, na stanovovaní priorít. Pred týždňom som navštívil Paríž a v Kedorse e, som viedol s kolegami intenzívnu diskusiu o našej práci, čiže pokiaľ ide o Francúzsko, áno, e, som v komunikácii e, s francúzskou vládou, pokiaľ ide o našu nadáciu a s vašou pripomienkou musím nesúhlasiť. Pokiaľ ide o Sýriu, ako sa pýtal pán Venta, my sa snažíme rozširovať podporu čo najviac e, na ľudí, ktorí žijú v utečeneckých táboroch. A tu hovoríme o miliónoch sírčanov, ktorí sa nesnažia nájsť útočisko v Európe, ktorí ostávajú blízko e, svojej domoviny a snažia sa vrátiť čo najskôr e, do svojho štátu. A tam je obrovský potenciál tých ľudí, ktorí budú budovať novú Sýriu v budúcnosti. A tí teraz sú opustení, sú sami a my by sme im mali oveľa viac pomáhať, e, organizovať ich vzdelávanie, e, školstvo pre mladých, pre deti. Uvedome si, že 12-ročný e, chlapec napríklad pred šiestimi rokmi utiekol zo Sýrie. 6 rokov žije v utečeneckom tábore. Teraz má 18 rokov. A jeho vzdelávanie a školská dochádzka boli extrémne narušené. Ako sa tento chlapec v budúcnosti zamestná? Toto je otázka, ktorú musíme nejako vyriešiť. Musíme nájsť e, nástroje, ktoré e, sú efektívnejšie než tie, ktoré vie poskytnúť e, naša nadácia. Vieme pilotovať takéto problémy, ale nemáme na to rozpočet, nevieme toto celoplošne riešiť. No ale medzi týmito ľuďmi sa nachádza práve ten zdroj budúcich riešení a tu by sa malo veľa investovať. Pani Fotiga, ďakujem za vašu podporu. Je veľmi užitočná. No a pokiaľ ide o <clears throat> krymských Tatarov, naše projekty um, obsahujú aj projekty s krymskými Tatarmi v, na Krymskom polostrove aj mimo neho. Toto je Mm, taká špecializácia našej nadácie. Pracujeme aj v nepriateľskom prostredí, ale zároveň máme výhradu nezverejňovať e, veľa o tejto našej práci e, kvôli bezpečnosti našich spolupracovníkov. No a pokiaľ ide o rozširovanie, Tamáš Meserič, e, náš nový člen, sa na to pýtal. Áno, geografická expanzia si vyžaduje viac peňazí. My sme rozšírili náš geografický rozsah práce, naše pokrytie geografické Bohužiaľ, ale tomu nezodpoveda náš rozpočet. Náš rozpočet síce rastie, ale pomalšie ako um, rozsah našej geografickej práce alebo nášho geografického pokrytia. Takže ešte nepracujeme naplno v tých nových územiach, ešte stále je to také skromné, uh, ehm, aby, aby som povedal ale začíname a máme už e, prvé projekty v týchto nových oblastiach. E, naša nadácia dostala od dvoch donorov dodatočné peniaze na projekcii v Eurázii a to je vlastne výnimka z toho, čo som práve uviedol. Tam máme viac peňazí na túto oblasť, čiže tam môžeme pokračovať a mm, napredovať väčšou rýchlosťou. Dúfam, že všetky otázky boli zodpovedané. Ak máte ešte nejaké doplňujúce otázky, nech sa páči. Ďakujem za prezentáciu, ďakujem za to, že ste nám odpovedali. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom na programe rokovania, ale zdá sa, že náš host tu ešte nie je. Takže ja iba začnem a uvediem to. Ďalší bod e, sa bude konať za zatvorenými dverami, takže iba členovia a zamestnanci politických skupín a e, oficiálni zástupcovia Európskej únie môžu ostať v tejto sále. Takže e, Prosím osoby, ktoré sa nemôžu zúčastniť na